ešte e, predložené na schválenie na úvod ďalšej schôdze, ak nebudú žiadne námietky. Všetky uznesenia, ktoré boli prijaté v priebehu dnešnej schôdze, odozdáme príslušným zainteresovaným osobám. Drahí kolegovia, ocitáme sa na konci